So, ich bitte alle Kolleginnen und Kollegen, die Plätze. Takže eh, by som všetkých požiadal, aby si posadali, pripravili si hlasovacie zariadenia. Wir haben... No, jednu zmenu máme v programe bod programu číslo 9 sa prerokuje pred eh, bodom programu číslo 8. Nie, že k tomu nie sú žiadne pripomienky, takže budeme tak postupovať. Máme nasledovné jazyky k dispozícii okrem estončiny a malčtiny všetky jazyky. Druhý oznam 4.3 od 13.00 do 14.30 sa uskutoční workshop Prevention and Health Life. A, ale z Peter Laglen z Vilmont. Wilmont to usporadovajú 4. marec do 13.00 do 14.30 v A1G2. Ďalej nasledujúce trialógie Hm, sa uskutočili správa Linda McEvan, Prakfis, 12. februára to bolo uzatvorené, ETS, Aviation 2, správa Peter Líze, prvý trialóg 18. Hm, februára a ďalej k medu Julie Gerling. Prvý trialóg sa uskutočnil tiež 18. februára a druhý sa uskutočnil 4. marca. Cítes dá sa nespravodajca, prvý dialog bude 5.3. od 14.00 do 16.00. No ďalej. Zatvorili sme smernicu o tabakových produktoch. Je tu pozmenený návrh na stránke výboru pre životné prostredie. Je to dostupné vrátanie vysvetlenia, čo sa týka zmien. No a k tomto textu budeme hlasovať budúci týždeň na pléne. A konsolidovaný návrh takto predložím a podpíšem s prievodným listom predsedu prezidenta. Takže má niekto nejaké pripomienky, zase, že nie. Takže je to dohodnuté a budeme takto aj postupovať. Ďalej. Preskočil som zápisnice a to sú to je zápisnica z 3. a 4. novembra 2013. Má niekto nejaké námietky proti tomu? Vidím, že nie. Takže zápisnica je týmto schválená. A teraz prechádzame k téme Európske environmentálne ekonomické účty. To je hlasovanie a dúfam, že to pôjde, alebo teda to pôjde elektronicky. Hlasovanie je otvorené. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. 39 hlasov za, 0 proti, takže to bolo prijaté. Teraz prechádzame k bodu číslo 6. To je otázka na ústne zodpovedanie. No a začíname pozmeňujúcim návrhom. Najskôr Budeme elektronicky hlasovať, či to vôbec budeme robiť. Hlasovanie otvorené. Hlasovali všetci. Hlasovanie ukončené. Bolo to prijaté. 3 hlasy proti. Takže budeme pokračovať. No a prejdeme k návrhu uznesenia. Pozmite návrh 13 za. Proti. Zdržali sa prijatí. 16 za proti, zdržali sa prijatí, 17 za, proti, zdržali sa. To nebolo úplne jasné, takže to si skontrolujeme elektronicky. 17. elektronické hlasovanie, hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené a bolo to jasne prijaté. No a 20 za, proti, nie to 24 za. Proti. Zdržali sa prijatí. 22 za. Proti. Zdržali sa prijatí. 23 za. Proti. Zdržali sa prijatí. 25 za. Proti. Zdržali sa prijatí. 29 za. Proti zdržali sa zamietnutí, 30 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 31 za, proti, zdržali sa prijatí, 33 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 34 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 35 za, proti, zdržali sa prijatí. Teraz spoločne 1 a 2 za, proti, zdržali sa prijatí, 4 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 5 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 6 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 7 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 8 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 9 za, proti, zdržali sa prijatí, 10 za, proti, zdržali sa, to nebolo úplne jasné, takže elektronicky si to overíme, desiatku hlasovanie otvorené, hlasovali všetci, hlasovanie je ukončené,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 6 hlasovať o 1200 pozmeňujúcich návrhoch. Práve na koordinátoroch sme sa o tom bavili. O postupe sa tu hasi, nech sa páči. Pán predseda, detail. Ja som požiadala, aby pozmeňujúci návrh 1045 nebol bezpredmetný, ak konsolidovaný 7 bude prijatý a ja chápem, že náš spravodajca s tým súhlasí. Takže nebolo to tam poznačené, aby to nebolo zaznačené ako bezpredmetné, keď bude prijatý, teda, teda po rokovaniach tieňových spravodajcov. Iná, iba v poslednej verzii, no to bolo označené ako bezpredmetné. No a boli by sme radi, aby sa to zmenilo. Ďakujem. Takže žiadam, aby sme hlasovali 1045 ako o doplnení ku konsolidovanému návrhu 7. Nož, som úplne spokojný, pretože nebudeme meniť hlasovací zoznam krátko pred hlasovaním, ale spýtam sa spravodajcov a tieňových spravodajcov, Mario Pirilo, nech sa páči. Áno. Ja by som chcel pozmeniť, ale myslím si, že ak to chceme pozmeniť, tak musíme o tom hlasovať. Tak, takže hlasujme o návrhu. A my sa musíme rozhodnúť, či budeme hlasovať, ale to je jasné. Áno, len veľmi stručne. Ja by som to podporil, pretože to skutočne s konsolidovaným návrhom 7 Podbité. A je, jedná sa tu jedná z nariadenia, čiže je to kompatibilné s konsolidovaným návrhom. Nespadá to v podstate po tento konsolidovaný návrh. No a ja nechcem nikoho z ničoho podozrievať, ale bolo by dobré, ak by sme o tom mohli hlasovať. Julie Gerling. Ďakujem, predseda. Ja by som chcel vyjadriť polotovanie našej skupiny, že tento hlasovací zoznam je taký dlhý a komplexný. A toto je... bolo náročné robiť to a toto je Jedna záverečná komplikácia na konci, to je polutovania hodné. Bolo by som proti, ale teda súhlasím s obsahom, ale súhlasím s postupnom. No a ja by som chcela požiadať, aby sme hlasovali, menovite konsolidovanom návrhu 8. Thank you. No, ak to má byť menovité, tak to musí podporiť 18 poslancov, tí by mali vstať. Zdá sa, že to tak nie je. No dobre. Mario Pirilo navrhol, aby sme hlasovali o návrhu za to hasi. Takže 1045 či O to budeme hlasovať osobitne. Kto je za? Prosím, zdvihnite ruky. Kto je proti? Kto je proti? Takže budeme hlasovať elektronicky. Kto je za pozmeňujúci návrh Satu Hasi, aby pozmeňujúci návrh 1000 45 bez bezpredmetný, keď bude e, prijatý konsolidovaný návrh 7. My sme o tom hlasovali osobitne. Prosím, zdvihnite ruky. Takže urobme to elektronicky. Dobre. Elektronicky budeme hlasovať o návrhu sa tu hasi. Hlasovali všetci, hlasovanie je ukončené. A budeme postupovať podľa návrhu sa to hasi. Julie Görling. Julie Görling. Aby sme o konsolidovanom návrhu 8 hlasovali menovite. Ak to niekto chce, tak musí stať. 18 kolegov musí stať. Pani Görling vy nepodporujete svoj vlastný návrh, treba vstať, ak ste za. Kto je za to, aby sa hlasovalo menovite? Menovite musí vstať 18 kolegov. Zdá sa, že to tak nie je. Pani Gerling. Musíte vstať. Ak chcete menovité hlasovanie, o ktoré ste požiadali, musíte vstať a 18 kolegov dokopy musí vstať a podporiť to. Dobre. 4. 5. 13 chýba, takže nebude sa hlasovať menovite. No a teraz dúfam môžeme pristúpiť k hlasovaniu. No a Začíname konsolidovaným návrhom 1 elektronicky. Hlasovanie je otvorené. Haben alle abgestimmt? Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. Abstimmung ist geschlossen. Hlasovanie je ukončené. 36 za, 8 proti. Čiže návrh je prijatý. No a pokračujeme s pozmeňujúcim návrhom. 125 za. Proti. Zdržali sa prijatí. 139 za. Proti. Zdržali sa zamietnutí. 140 a 6 za. Proti. Zdržali sa prijatí. 141 za proti, zdržali sa zamietnutí 4 za, proti, zdržali sa prijatí. Druhá časť druhej časti 142, kto je za, proti, zdržali sa, to nebolo celkom jasné, takže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 proti, Vyzdrali sa, prijatí 144 za, proti, zdržali sa, zamietnutí 145 oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa, zamietnutí, zamietnutá druhá časť za, proti, zdržali sa zamietnuté 146, no, žiadate si kontrolu druhej časti 146, dobré hlasovanie otvorené. Hlasovali všetci. Hlasovanie ukončené. A druhá časť návrhu 145. O 145 hlasujeme o druhej časti. A bolo to prijaté. Teraz 146. 146 za. Proti. Zdržali sa prijatí. Dobre, Teraz 146 za, proti, zdržali sa prijatí 147, 148, alebo teda prvá časť odpada, takže v druhej časti musíme hlasovať, kto je za. Len o druhej časti. Bohužiaľ, predseda hovorí bez mikrofónu. 148 a Agri 9 za proti zdržali sa to si overíme elektronicky 148 a 9 elektronické hlasovanie hlasovanie je otvorené hlasovali všetci hlasovanie je ukončené a bolo to zamietnuté 149 za proti, zdržali sa. A bolo to zamietnuté. 150 agri, 10 za, proti, zdržali sa prijatí, 151 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 152 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Sto za, proti, zdržali sa zamietnutí. 154 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Takže návrh 5. Pozmeňujúci návrh 5 za, proti, zdržali sa prijatí. 167 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Konsolidovaný 2, to robíme tiež elektronicky, hlasovanie otvorené, hlasovali všetci, hlasovanie ukončené. Bolo to prijaté. Ďalej. Sto sedemdesiat sedem. Sto sedemdesiat sedem za. Proti. Zdržali sa zamietnutí. sto osem za. Proti. Zdržali sa zamietnutí to bolo identické z Agri 11, 179 za, proti, zdrali sa zamietnutí, Agri 12 za, proti, zdrali sa prijatý 180 za, proti, zamietnutý 181 za, proti, teda za, 180, tam si želáte kontrolu, dobre. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. A bolo to zamietnuté. 181 za proti, zdržali sa zamietnutí. 182 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 183 za, 184 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 185 a Agri 13 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 186 a Agri 14 za. Proti. Zdržali sa. Takže o tom budeme hlasovať elektronicky. 106, 186 a Agri 14 elektronicky hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. Bolo to prijaté. Teraz pokračujeme. 187 za, proti, zdržali sa prijatí, 188 a Agri 15 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 189 Agri 16 za, proti, zdržali sa prijatí, Agri 17 za, proti, zdržali sa prijatí, Agri 18 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 190 za, proti, zdržali sa, on bol prijatý 191 za, proti, zamietnutý 192 za, proti, zamietnutý 6 za, proti, prijatý 195 za, proti, zamietnutý 7 za, proti, prijatý 196 a 197 kompatibilné spolu za, proti, prijaté 8 za, proti, prijaté 198 odpadá, agri 19 za, proti, Zamietnutý. 199 a 200 spolu za. A ešte 201 a 202. Prepačte, za. Proti. Zamietnuté. Tieto štyri ešte preveríme elektronicky. Môžete hlasovať. 199 až 202. To je taká lingvistická príhoda. Takže uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 203 za proti zamietnuté 204 205 206 za proti nie je to jasné môžete elektronicky 204 až 206 elektronicky. Môžete. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Prijatý. 207 a Agri 20 za. Proti. Zamietnutý. 208 a Agri 21 za. Proti. Zamietnuté. 209 za, proti, zamietnuté, 210 za, proti, zamietnuté, 211 za, proti, prijatý, 212 za, proti, Zamietnutý. 213 za. Proti. Ste všetci unavení. Ešte máme pred sebou 92 strán, takže elektronicky. 213 elektronicky. 213 elektronicky. Hlasovali ste všetci. Zatváram hlasovanie. Zamietnutý. 214. Za. Proti. Prijatý. Agri 22 za. Proti. Zamietnuté. 215 za. tá, pardon, odpadá. Amo, 215 za. Proti. Zamietnutý. 216 a Agri 23 spolu za, proti, zamietnuté. Teraz blokové hlasovanie 217, 218 a 219 za, proti, prijaté. 220 za, proti, zamietnutý. 221 za, proti, Zamietnuté. 200, 222 za, proti, zamietnutý. 223 za, proti, prijatý. 224 za. Tu máme oddelené hlasovanie. Prvá časť. A pre mi to hovorí, že to tu zle napísané. Musíme prehlasovať o celom texte a potom o tom slove single. Takže najprv celý text. Kto je za? To je proti? Zamietnutý. Tým pádom to druhá časť odpadá. Agri 24 za. Proti. Zamietnutý. Agri 25 za. Proti Zamietnutý. 9. Za. Proti. Prijatý. 225 za. Odpadá. 226. O tom budem hlasovať. 226 za. Proti. Zamietnutý. 231, Agri 27, 232, 233 za. Proti. Zamietnutý. 234 za. Proti. Prijatý. Ďalej. Konsolidovaná trojka za. Proti. Prijatý. 251 za, proti prijatý. 252, Agri 31 za, proti zamietnutý. 253 za, proti zamietnutý. 254, 255 amblok za, proti, zamietnutý. Konsoli, alebo ešte overíme ten posledný 254 a 255 elektronicky. Môžete hlasovať. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Zamietnutý. Konsolidovaná štvorka elektronicky môžete. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Prijatý. Ďalej, ja mám stranu 17, 281, 293, 281, 293 za, proti, prijatý. 282 a 36 za, Proti? Elektronicky. 282 a Agri 36. Elektronicky môžete hlasovať. Hlasovali všetci. Zatváram hlasovanie. Zametnutý. 283 a Agri 37 za. Proti. Zametnutý. 284 za proti, prijatý. 275, Agri 38 za, proti, zamietnutý. 200 89 za, proti, prijatý. 290 za, Proti? Prijatý. 291 za. Proti? Prijatý. 292 za. Proti? Prijatý. 294 za. Proti? Prijatý. 295 za. Proti. Prijatý. 296 za. Proti. Prijatý. 297 za. Proti. Prijatý. 298 za. Proti. Zamietnutý. 12 za proti, prijatý. 299 za, alebo nie, ten odpadá. Takže ďalej. Alebo predsa len 299 za, proti, zamietnutý. 300 za, proti, Zamietnutý. 301 za. Proti. Prijatý. 302 odpada je 303, takže Agri 39 za. Proti. Zamietnutý. 304 za proti zamietnutým. 305 za, proti prijatý. 306 za, proti prijatý. 307 za proti, zamietnutý. 308 za, proti, prijatý. 309 za, proti, prijatý. Agri 40, dve časti. O tom sa nebude hlasovať, alebo len O druhej časti sa bude hlasovať. Takže Agri 42. časť za, proti, zamietnutý. 310 za, proti, prijatý. 311 za, proti, prijatý. 312 za, proti, zametnutý. Tristo trinásť za. Proti. Zamietnutý. 13 za. Proti. Prijatý. 314 za proti, prijatý. 315 proti, prijatý. 317 proti, zamietnutý. Agri 41, prvá časť tej sa nehlasuje, takže o druhej časti. Agri 41, druhá časť sa. Proti? Zamietnutá. 318 za. Proti? Overíme si 318 elektronicky. Môžete. 318. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Prijatý. 319 za. Proti. Prijatý. 320 za. Proti. Prijatý. 321 za. Proti. Zamietnutý. 14 za proti, prijatý. 322 za, proti, zamietnutý. 323 za, proti, prijatý. 324 za, proti, prijatý. Blok 4 za. Proti. Ešte elektronický blok 4. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Takže konsolidovaná 5 za. Proti. Prijatý. Ďalej. Konsolidovaná šestka. Za. Proti. Prijatá. 3, 148 odpadá. Ďalej. Agri 45 za. Proti. Nie je to jasné. Elektronicky. Agri 45. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Je to jasne zametnuté. Agri 46 za. Proti. Zametnuté. Agri 47 za. Proti. Zametnuté. 360 za. Proti prijatý. 361 za, proti, prijatý. 362 za, proti, prijatý. 363 za, proti, prijatý. Tristo šestdesiat 364 za, proti, zamietnutý. 365 za, proti, zamietnutý. 366, 367 za, proti, zamietnutý. Agri 48, prvá časť za, proti, zamietnutý Druhá časť za, proti, zamietnutý. 368 za, proti, prijatý. 369 za, proti, zamietnuté. 370 za, proti, zamietnuté. 371 za, proti, Zamietnuté. 372 a Gry 49 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zamietnutá. Druhá časť za, proti, zamietnutá. 373 za, proti, zamietnutá. 374 za, proti, zamietnuté. 375 za, proti, prijaté. Overíme 375 elektronicky. Môžete? Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. 376 za, proti, zamietnuté. 377 za, proti, zamietnuté. 378 za, proti, prijaté. 379 za, proti, prijaté. Blokové hlasovanie 5 sa. Proti. Zamietnuté. Tristo sedemdesiat dva za. Proti. Zamietnuté. Tristo štyri a Agri 50. Za proti, zamietnuté. 19 za, proti, prijaté. 376 za, proti, prijaté. 387 za, proti, prijaté. 388. Musíme hlasovať? Alebo nie, odpadá. Dvadsať za, proti, prijaté. 389 a Agri 52 za.

proti, zamietnuté 21 za, proti, prijaté. Konsolidovaná sedmička za, proti, prijaté. Ďalej. Strana 34. Pán Šnhard, my tu máme taký ten prípad, kedy by sa malo extra hlasovať o návrhu 1045. Teraz sa k tomu dostávame. Áno, máte pravdu. Dobre, že dávate pozor. Teraz sme na strane 34 pri návrhu 442 za. 442 müssen wir. 442. To ostatné príde neskôr. Na strane 92 je potom ten pozmeňujúci návrh, o ktorom hovorila sa to hasi. Takže 442 na strane 34 za. Proti. Prijatý. Overíme. 442 môžete elektronicky. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Prijatý. 446 za, proti, zamietnutý. 447 za, proti, Zamietnutý. 448 Agri 53 blokové. Proti, za, proti. Zamietnuté. 449 za. Proti. Prijatý. 450 za. Proti. Prijatý. 453 za. Proti prijatý. 452 za, proti, prijatý. 454 za, proti, prijatý. 455, Agri 54 za, proti, zamietnutý. 456 za, proti, Zamietnutý. 25 za. Proti. Prijatý. 457, 458. Identické. Spoločne za. Proti. Prijatý. 459, 460, Agri 55 spolu za. Proti. Prijatý. 461 za. Proti prijatý. 462 a Agri 56 za. Proti prijatý. 463 v dvoch častiach. Prvá časť odpadá. 464 za. Druhá časť je teda dodatočná. 463, druhá časť za. Proti? Prijatá. 464 za. Proti? Zamietnuté. 465 za. Proti? Zamietnuté. 466 za. Proti? Prijaté. 26 za. Proti? prijaté. 467 za, proti, zamietnuté. 468 za, proti, zamietnuté. 469 za, proti, prijaté. 470, 471, 472 spoločne za, proti. Nie je to jasné, takže overíme elektronicky. 470, 671 a 2. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 473 za proti, zamietnuté. 474, Agri 57 za, proti, zamietnuté. Overíme 474 a Agri 57 elektronicky. Môžete hlasovať. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Ďalšie sa nehlasujú. 478 za. Proti. Prijaté. 27 za Gut, ist einmal gecheckt worden. Dobre, takže overili sme si to. Takže 480 za, proti, zamietnutý. 481 za, proti, zamietnutý. Áno, je tu problém s prekladom pani. Takže s anglickým tlmočením je tam problém. Španielská kabína taktiež nepracuje, nefunguje. 481, funguje to už? 481. Dafür? Takže za, proti, zamietnuté. 482 za, proti, prijaté. 483 za, proti, zamietnuté. 485 za, proti, zamietnuté. 484 za, proti, je to jasné, 484 elektronicky, hlasovali všetci, uzatváram hlasovanie, zamietnuté. 476 za, proti, prijaté. 487 za, proti, prijaté. 4... Pro, proti, zdržali sa, zamietnuté. 440, e, 489 e, za proti zdržali sa. Nie je to jasné. E, 489 si overíme elektronicky. Odhlasovali ste, končím hlasovanie. Zamieta sa. 490. Hlasujeme unblock. 6 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 492 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 493, 94 za. Čo sa deje s hlasovaním? Pýta sa pán predseda. 493, 494 za, proti, zdržali sa, prijatí. 495, 496 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Agri 58 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 497 za, proti, zdržali sa, prijatí. 400 498 agri 59 je zamietnuté. 60 e, a 60, 600 e, a 606 unblock zamietnuté. 61 za. Proti. Zdržali sa. Nie je to jasné. Opäť 101. Rovnosť. Otváram hlasovanie. Odhlasovali ste. Uzatvorené hlasovanie. Prijaté. Vedstotrií. Za, proti. Zdržali sa. Prijaté. 504 za. Proti zdržali sa, zamieta sa, 505 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 506 za, prerušil predseda. Ein mündlicher Änderungsantrag von der EVP. Ústny pozmeňujúci návrh EPP, musíme teraz o ňom hlasovať. Pán Šnela, môžete ho prečítať, pretože my ho tu v texte nemáme. O čo ide? Článok 23, bod 4. To je práv, všeobecná právomoc pre komisiu, tam sa hovorí, že delegované akty môžu sa odvozovať zo všetkého. To je veľmi problematické a preto žiadam o zrušenie. Ďakujem. Ide tu o pozmenujúci návrh 507. Kto je za? Ďakujem. Odhlasovali sme. Hlasovali sme o tomto pozmeniu, hlasujeme o tomto som za, proti, zdržali sa. Prijaté, prijatý pozmenujúci návrh veľkou väčšinou. Teraz 509 za, proti, zdržali sa prijatí. 510 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 511 agri 60 za, proti, zdržali sa, zamietnuté ústny pozmenujúci návrh 1 o 512 za, proti. E, zelení aj liberáli sa zúčastnili. Hlasujeme elektronicky. Ešte raz o, o tomto pozmenujúcom návrhu. Ústny pozmenujúci návrh 1 k 512. -ke. Otváram elektronické hlasovanie. Všetci hlasovali. Končím hlasovanie. 29 za, 8 proti. A teraz pokračujeme. 512. 514. za, proti, proti, zrežali sa, zamieta sa. 515 za, proti, zrežali sa, prijatí, 516 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 517 odpadá, 518 za, proti, zdržali sa prijatí, 519 bol stiahnutý, Agri 61 odpadá, 520 tiež, Agri 62, Pozmeňujúci návrh 521 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 522 za. Päťsto za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 523, 524 a Agri 63 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 525 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 526 za, proti, zdržali sa, prijatý, 527 odpadá. 528 za, proti, zdržali sa prijatí 529 agri 65 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 531 za, proti, zdržali sa, prijatí, 530 za, proti, zdržali sa, prijatí, 532 za, proti, zdržali sa, prijatí, 533 za, proti, zdržali sa, prijatí, 534 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 536 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 29 za, proti, zdržali sa prijatí, 537, agri 66 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, Teraz hlasujeme unblock 8 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 541 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 542 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 543 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 30 za, proti, zdržali sa, prijatý, 544 za a Agriš 67 za, proti, zdržali sa, prijatý, 545 za, proti, zdržali sa. Nie je to jasné. Overíme si hlasovanie elektronicky. 545 hlasujem elektronicky. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 31 za. Proti. Zdržali sa. Prijatí. 546 za. Pro, za odpadá. 547 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 548 za, proti, zdržali sa, prijatý, Agri 68 za, proti, zdržali sa, prijatý, 549 za, proti, zdržali sa, Nie je to jasné. Elektronické hlasovanie opäť 49. Otváram hlasovanie. Odhlasované. Končím hlasovanie. Zamieta sa veľmi jasne. 550 za. Proti. Zdržali sa prijatí. 551 za. Proti. Zdržali sa prijaté. 552 za. Proti. Zdržali sa prijaté. 553 za, proti, zdržali sa prijaté, Agri 69 za, proti, zdržali sa prijaté, 32 za, odpadá, 554 za, proti, zdržali sa prijatí, 555 druhá časť za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 556 a 557 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 558 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, agri 70 za, proti, zdržali sa prijatí. Agri 71 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Agri 72 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Agri 73 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 559 za, proti, zdržali sa prijatí, blok 9 za, proti, zdržali sa. Nie je to jasné, otváram elektronické hlasovanie o bloku 9. Končím hlasovanie. Prijatý. 560 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 561 za, proti, zdržali sa, nie je to jasné. Hlasujeme elektronicky o 561. Všetci ste odhlasovali. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 562, Agri 76 za, proti. Zdržali sa. Zamieta sa. 563 za, proti. Zdržali sa zamieta sa 564 agri 77 za proti. Zdržali sa zamieta sa 565 za proti. Zdržali sa zamieta sa 566 za proti. Zdržali sa odmietnutí 567 za proti. Zdržali sa zamietnutí agri 78 za proti proti, zdržali sa prijatí 568 a Agri 79 za, proti, zdržali sa zamietnutí 569 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 570 za, pokrytý Agri 81 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Overíme si elektronicky na žiadosť žaft. Agri 81 e, otváram hlasovanie odhlasované. Končím hlasovanie. Prijaté. Teraz nehlasujeme Agri 82, ale hlasujeme o druhej časti 571 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 572 za, proti, zdržali sa, prijatý. 573 za, proti, zdržali sa, prijatý. 574 nemusíme hlasovať, 575 za, proti, zdržali sa prijatí, 576 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 577, druhá časť, za, proti, zdržali sa, nie je to jasné, Hlasujeme o 577 elektronicky druhá časť. Odhlasované. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Blok 10 za. Proti. Držali sa, zamieta sa. Druhá časť 579 e, za. Proti zdržali sa, zamieta sa. 580 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 582 po častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa, zamieta sa, druhá časť za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 583 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 584 za, proti, zadržali sa, zamieta sa 585 za, proti, zdržali sa, prijatí 586 až 9 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Potom odpadá 591, druhá a tretia časť. O tých budeme hlasovať. Najskôr hlasujeme o druhej časti 591 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Tretia časť za, o, želáte si to overiť. Druhú časť 591, otváram hlasovanie, odhlasované, zamieta sa. Tretia časť z, o, za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 593, tam sa nehlasuje, 33 za, proti, zdržali sa, prijatí. Agri 83 odpada, 34 a Ogri 84 za, proti, zdržali sa prijatí. To bolo schválené. Takže budeme hlasovať. 595 za, proti. Zdržali sa, zamieta sa. 596, Agri 86 za, proti. Zdržali sa, zamieta sa. 597 za, proti zdržali sa, zamieta sa 598 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Sme v polovici a ešte nám zostáva hodina až hodina a pol na hlasovanie. Podľa môjho názoru by sme mali zrevidovať trošku našu metódu práce, pokiaľ ide o hlasovanie a hlasovacie zoznamy. E, 599 druhá časť za, proti. Zdržali sa, zamieta sa. 601. časť. Druhá časť šestovky, pardon. Za, proti zdrhali sa, zamieta sa. 602 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 35 za, proti, zdržali sa, prijatá. 603, Agri 87 za, proti, zdržali sa, nie je to jasné, Hlasujeme elektronicky o 603 Agri 87 odhlasované. Končím hlasovanie. Prijaté. 604 za. Proti. Zamieta sa 605 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa 606 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Teraz hlasujeme o bloku 11, za, proti, zdržali sa, prijaté. 610 za, proti, zdržali sa, prijatí, 36 za, proti, zdržali sa prijatí. Overíme si 36. Otváram hlasovanie. Odhlasované. Končím hlasovanie. Prijatý. 611 Agri 88 za. Proti. Zdržali sa. Nie je to jasné. 611 Agri 88. Otváram elektronické hlasovanie. Odhlasované. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 612 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Unblock 12 za, proti, zdržali sa prijatí. 617, druhá časť, za, proti, zdržali sa zamietnutá, 620 za, proti, zdržali sa. Nie je to jasné, hlasujeme elektronicky, o 620 otváram hlasovanie, Odhlasované. Končím hlasovanie. Zamietnutý návrh. 37 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. 619 za. Proti. Zdržali sa zamietnutí. Overíme si 619. Elektronicky otváram hlasovanie, odhlasovanie, končím hlasovanie. Prijatý. 621 za, proti, zdržali sa prijatí. Blok 3. Blok, blok 13, pardon, za, proti prijatý, 14 za, proti, zdržali sa, prijatý. Teraz. Sechs, zwei, sieben. 627. 627 za proti, šesťsto dvadsať osem za proti zdržali sa prijatí 629 za proti zdržali sa zamietnutí Blok 15 za, proti, držali sa, zamieta sa. 634 za, proti, zdržali sa, zamietnutý, 635 za, proti, zdržali sa, zamietnutý, 636 za, proti, zdržali sa, zamietnutý, 637 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 638 po troch častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa prijatá. Dru- tretia časť za, proti, zdržali sa zamietnutá. 639 nehlasujeme, 641 za, proti, zdržali sa zamietnutá, 642 a Agri 96 za proti, zdržali sa zamietnutá. Overíme si 642 a Agri 96. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Prijatý. 643 za, proti, zdržali sa, zamietnutí, 644 za, proti, zdržali sa, prijatý 6, 4, 5 a 97 agri za, proti, zdržali sa zamietnutí, 6, 4, 6 agri, 98 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 6, 4, 7 za, proti, zdržali sa prijatí, 6, 4, 8 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 6, 4, 9 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 650 za, proti, zdržali sa prijatí 651, Agri 99 za, proti, zdržali sa prijatí, Agri 100 za, proti, zdržali sa. Nie je to jasné, elektronicky hlasujeme, otváram hlasovanie, odhlasované, končím hlasovanie, prijatý. Blok 16 za, proti, zdržali sa prijatí 654 za, proti, zdržali sa prijatí 657 za, proti, zdržali sa zamietnutí 658 za, proti, zdržali sa zamietnutí Agri 101 za, proti, zdržali sa prijatí 659 a 660 nie sú identické, takže musíme o nich hlasovať oddelenie. 659 za, proti, zdržali sa. Nie je to jasné. Overíme si 659 elektronicky. Otváram hlasovanie odhlasované. Končím hlasovanie. Zamietnutý. 660 za a 661 za, proti, proti. Overíme si elektronicky 660 a 661 elektronicky. Otváram hlasovanie, odhlasované, končím hlasovanie, prijaté. 662 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutí. 662. Hlasovanie otvorené. Hlasovali všetci. Hlasovanie ukončené. A bolo to zamietnuté. Ďalej 663 a 664 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 665 za, proti, zdržali sa prijatí. 666 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 667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 proti, zdržali sa zamietnuté. 672 a 673 si overíme, hlasovanie otvorené. Hlasovali všetci. Hlasovanie ukončené. A bolo to zamietnuté. 674 za. Proti. Zdržali sa zamietnutí. 675 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 676 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 677 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 677, tu si overíme, hlasovanie otvorené, hlasovali všetci, hlasovanie je ukončené. A bolo to zamietnuté. 678 za, proti, zdržali sa, to bolo zamietnuté. 679 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 680 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 681 za, proti, zdržali sa prijatí 682 za, proti, zdržali sa zamietnutí 683 za, proti, zdržali sa zamietnutí 684 a 303 za, proti, zdržali sa zamietnutí 685 a 204 za, proti, zdržali sa prijatí 686 a 105 za, proti, zdržali sa prijatí blok volt 17 za, proti, zdržali sa zamietnutý blok volt 18 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 6, 193, 694, 695 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kontrola, dobre, 693 až 695, kontrola, hlasovanie otvorené, hlasovali všetci, hlasovanie ukončené, bolo to prijaté. 696 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Pokračujeme konsolidovaným 8 za, proti, zdržali sa prijatí. 714 za, proti. Takže ešte raz. Je to strana 61. Pozmeňujúci návrh 714 za, proti, zdržali sa to si overíme. 714 si overíme elektronicky. Hlasovanie je otvorené. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. A bolo to zamietnuté. you. To je strana 64. 39. U mňa je to strana 64. Pozmenujúci návrh 39 za. Proti. zdrali sa zamietnutí. Agri 112 za. Proti Zreli sa zamietnutí. Agri 111 za proti zdrhali sa to nebolo úplne jasné, takže Agri 113 overíme si to elektronicky hlasovali všetci hlasovanie je ukončené a bolo to zamietnuté. A teraz preskočíme. U mňa je to strana 72. Pozmeňujúci návrh 805, 806, 807 a 808. za, proti, zdržali sa, bolo to prijaté. Bei 102 Seiten kann man ja mal sich verlieren. No dobre. Pokračujeme pozmeňujúcim návrhom. Agri 109. Agri 119.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 zdržali sa prijatí. 120. Ak ...851 za, proti, zdržali sa, to nebolo úplne jasné, takže to si skontrolujeme, 851 elektronicky, hlasovanie je otvorené. Abstimmmaschine. <laughs> Abstimmung ist. Hlasovanie je ukončené teraz. 19 za, 20 proti a bolo to zamietnuté. A zmeníme sa za predsedníckým stolom. Okay, <laughs> yes. I guess we can do the rest in a block vote. We... Nuž, zvyšok en blok, dúfam, že všetci súhlasíte. <laughs> no. 851 za proti to bolo prijaté takže si to overíme Hlasovali všetci, hlasovanie je ukončené. A bolo to zamietnuté. Osemsto za, proti, zamietnutý. 853 za, proti, Zdrali sa prijatí. 854 Agri 121 identické za proti zdržali sa to si skontrolujeme hlasovanie je otvorené hlasovanie je ukončené bolo to prijaté 855 kto je za? Proti? Zdržali sa prijatí. Agri 122 za. Proti? Zdržali sa prijatí. Agri 123 za. Proti? Zdržali sa prijatí. 856 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 857 za, proti, zdržali sa zamietnutí, čiže kontrola, kontrola je otvorená, 857, a bolo to prijaté. je mi ľúto, a to neskoro, 858 za, proti, zdržali sa, prijatí, 859 za, proti, zdržali sa, prijatí, 860 za, proti, zdržali sa, zamietnutí, Takže to si skontrolujeme. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. A bolo to prijaté. Pozmeňujúci návrh 862 a Agri 124, tie sú identické. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijatí. 863 za, proti, zdržali sa prijatí, 43 za, proti, zdržali sa prijatí, 864 za, proti, zdržali sa prijatí, 865 a 325 za, proti, zdržali sa prijatí, 44 za, zdržali sa prijatí, 866 za, proti, zdržali sa prijatí, 867 a Agri 126 za, proti, zdržali sa prijatí, 868 a Agri 127 za, proti, zdržali sa prijatí, 869 a 870 za, proti, zdržali sa. To by sme si mohli overiť. Hlasovanie je otvorené. 869 a 870. Hlasovanie je ukončené. A bolo to prijaté. 871 a 872. Kto je za? Proti? Zdržali sa? To by som si rád skontroloval. Hlasovanie je otvorené. Prepozmím si návrh 871 872. Hlasovanie ukončené. Bolo to prijaté. Pozmeňujúci návrh 45 za. Proti zdržali sa prijatí, 873 za, proti, zdržali sa. To nebolo úplne jasné, takže to si skontrolujeme. 873, hlasovanie otvorené, hlasovanie ukončené, bolo to prijaté. Ďalšie dva bloky sú prijeté, takže prejdeme na pozmeňujúci návrh 880 za, proti, zdržali sa, zamietnutí, 881 a Agri 128 za, proti, zdržali sa, prijatí, 882 a 883 blok za, proti, zdržali sa prijaté, 884 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 885 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 886 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 887 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 888 za, proti, zdržali sa prijatí, 889 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 46 za, proti, zdržali sa prijatí, 890 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 891 za, proti, zdržali sa prijatí, 892 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 893 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 47 a 48 za, proti, zdržali sa prijaté, 894 za, proti, zdržali sa prijatí, 895 za, proti, zdržali sa prijatí, 896 za, proti, zdržali sa prijatí, 897 a 898 za, proti, zdržali sa prijatí, 899 za, proti, zdržali sa prijaté, 900 za, proti, zdržali sa prijaté, 49 za, proti, zdržali sa prijaté, 901 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 23 902, 903, 904 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 905 za, proti, zdržali sa prijaté, si návrh 50 za, proti, zdržali sa prijaté, 906 za, proti, zdržali sa, to by sme si mohli skontrolovať, hlasovanie je otvorené, 906. Hlasovali všetci, hlasovanie ukončené. Bolo to prijaté. 907 za, proti, zdržali sa prijaté. 908 a Agri 129 za, proti, zdržali sa prijaté, 109 za, teda 909 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 910 za, proti, zdržali sa kontrola, hlasovanie otvorené, hlasovali všetci, hlasovanie ukončené, bolo to prijaté. 911 za, proti, zdržali sa. Petovne to si overíme, hlasovanie otvorené. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. 911 bola prijatá. 912 za, proti, zdržali sa pri zamietnutých 913 a Gry 130 za, proti, zdržali sa prijaté 914 za, proti, zdržali sa prijatí, kontrola 914, hlasovanie otvorené, hlasovali všetci hlasovanie ukončené a bolo to zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 915 915 a 916 spolu, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 917 za. Chcete si skontrolovať 916. -ku. Dobre, takže si to skontrolujeme. 915 a 916. Hlasovanie otvorené. Hlasovali všetci. Hlasovanie ukončené. A bolo to zamietnuté. Pozmúci návrh 917 za proti, zdržali sa prijaté, 918 za, proti, zdržali sa prijaté, 919 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 920 za, proti, zdržali sa zamietnutí, takže to si overíme, 920 si overíme, hlasovanie je otvorené. Hlasovali všetci, hlasovanie je ukončené a bolo to zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 921 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 922 a 923 za, proti, zdržali sa Takže to si overíme tiež 922 a 923. Hlasovanie ukončené, e, otvorené. Hlasovali všetci. Hlasovanie ukončené. A bolo to zamietnuté. 924 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. Block vote 925 až po 948, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté, 926 a Agri 131, kto je za, proti, zdržali sa prijatí, 929, Agri 132 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 930 a Agri 133 za, proti, zdržali sa prijaté, 933 za, proti, zdržali sa prijatí, 935 druhá časť za, proti, zdržali sa zamietnutí,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 SAD. Budeme hlasovať elektronicky. Ak SAD sa už dohodli, ako budú hlasovať, hlasovanie je otvorené o pozmeňujúcom návrhu 938 a Agri 134. Hlasovali všetci, hlasovanie je ukončené. Bolo to prijaté. Blokovalo to 939, 130, Agri 135, 943 a Agri 136 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Takže skontrolujeme si blok 25, hlasovanie otvorené. Hlasovali všetci, hlasovanie ukončené. A bolo to zamietnuté. 9, 940 za, proti, zdržali sa prijatí. 941 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 942. Takže skontrolujeme si 941 za, teda hlasovanie otvorené. Hlasovali všetci, hlasovanie ukončené a bolo to prijaté. Pozmeňujúci návrh 942 za, proti, zdržali sa prijatí. 944 a 997 za, proti, zdržali sa, to si skontrolujeme, 944 a Agri 137, hlasovanie otvorené, hlasovali všetci, hlasovanie ukončené a bolo to jasne zametnuté. si návrh 947 za, proti, zdržali sa, prijaté 949 za, proti, zdržali sa prijatí, 950 za, proti, zdržali sa. To si skontrolujeme, 950, hlasovanie otvorené, hlasovali všetci, hlasovanie ukončené a bolo to prijaté. 951 za, proti zdržali sa prijaté, 952 za, proti zdržali sa prijatí, 953 za, proti zdržali sa zamietnutí, 954 za, proti zdržali sa zamietnutí, 955 za, proti zdržali sa zamietnutí, 956 za, proti zdržali sa zamietnutý, 957 a Agri 138 za, proti, zdržali sa prijaté, 958 za, proti, zdržali sa prijaté. To si skontrolujeme, 958, hlasovanie je otvorené takže pardon, 959, hlasovanie je otvorené. Áno, ja som mal pravdu, pozor, 958, hlasovanie otvorené o pozmeňujúcom návrhu 958. Hlasovali všetci, uzatváram hlasovanie a prijatý. Agri 139 odpadá, takže 9, 5, 9 za, proti, zamietnutý. 960 za, proti, zamietnutý. 961 za, proti, zamietnutý. 962 a 963 sú identické, kto je za, proti, zdržali sa. Overíme si 962 a 963. Uzatváram hlasovanie. Prijatý. 964 za. Proti. Zamietnutý. 965 a 966 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. 967 za. Proti. Zamietnutý. 968, 969 a 970 za. Proti. Zdržali sa zametnutý. 971. Overíme 968, 969 a 970. Môžete? Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 971, 972 a 973. Kto je za? Kto je proti? Zamietnuté. 974 za. Proti. Zdržali sa prijaté. 975 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. Blokov hlasovanie 26 za. Proti. Zdržali sa. Overím elektronicky, takže blok 26. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 983 za. Proti. Prijaté. Blokovala sme 27 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. 989 za. Proti. Zdržali sa? Nie je mi to jasné, takže overíme. 989. Môžete? Zatváram hlasovanie. Prijatý. 990 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. 991. Druhá časť za. Proti. Držali sa zamietnutí. Overíme si druhú časť jednotky Môžete? Uzatváram hlasovanie. Zamietnutý. 993, druhá časť, to je za. Proti. Držali sa. Zamietnutý. 995 a 996. To je za. Proti. Držali sa zamietnutí. 997. Druhá časť. To je za. Kto je proti? Držali sa. Zamietnutí. Druhá časť 997. Môžete elektronicky. Zatváram hlasovanie. Tretia časť 997. Kto je za? Kto je proti? Držali sa. Myslím, že to zametnuté, ale overíme. Tretiu časť 997. Môžete? Všetci hlasovali. Končím hlasovanie. Prijatý rovnako väčšinou. 999 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 1000 to je za, za proti, zdržali sa zamietnutí. 1001 za, proti, zdržali sa prijatí. Bokové hlasovanie 29, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijatí. 1004 za, proti, zdržali sa prijatí. 1005 za, ten je kompatibilný, tu je za, proti, zdržali sa prijatí. 1006 za a agree, 142, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. 1006 za, proti, zdržali sa prijatí. 1009 a 1011. Hlasujeme, kto je za. Proti. Zdržali sa. Overíme. 1009 a 1011. Môžete elektronicky. Zatváram hlasovanie. Zamietnutý. 1008 za. Kto je proti? Držali sa zamietnutí. 1010 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 1000, alebo overíme, 1010 overíme elektronicky. Všetci hlasovali. Zamietnutý. 1012 za, proti, zdržali sa prijatý. 1013 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 1014 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 1015 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 1016 a 1017 za, proti, zdržali sa Zamietnutý. 1018 a Gry 143, Kto je za? Kto je proti? držali sa prijatí. 1019 za. Proti? držali sa prijatí. 1020, 1025 a Gry 145. Kto je za? Kto je proti? Držali sa prijatí. 1021. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijatí. 1022. Kto je za? kto je proti, zdržali sa prijatí. 1023, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijatí. 1024. Alebo overíme 1023. Môžete elektronicky. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Zamietnutý. 1024 za, proti, zdržali sa prijatí. 1026 za, proti, zdržali sa prijatí. 1027, 1028 za, proti, zdržali sa prijatí. 1029 za, proti, zdržali sa prijatí. 1030 za, proti, zdržali sa prijatí. 1031 za, proti, zdržali sa Zamietnutý. Vyrali ste, pán Šnohard. Ja vám to na budúce že budete hlasať o overenie. 1032 za, proti, zdržali sa prijatí. Teraz druhá časť 1034 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 1033. Druhá a tretia časť. Najprv druhá časť za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Overíme si druhú časť 1033 za. Môžete. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Teraz tretia časť 1033 za, proti, zdržali sa, zametnuté 1037 za, proti, zdržali sa, prijatí. Tisíc za, proti, zdržali sa, prijatí. 1041 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 1042 za, proti, zdržali sa, prijatý. 52 za, proti, zdržali sa, prijatý. 1043 a Agri 149 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Overíme 1043 a Agri 149. Môžete? Hlasujem všetci. Zatváram hlasovanie. Zamieta sa. 1044 za, proti, zdržali sa, prijatí. Ja, 1045 za, proti, zdržali sa prijatí. 53 za, proti, zdržali sa prijatí. 54 za, proti, zdržali sa prijatí. 1047 za, proti, zdržali sa. Overíme, lebo EPP hlasovalo odlišne. Takže 1047 môžete elektronicky. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. 1046 a 350. Odpadajú. 1048 za. Proti. Držali sa prijatí. 1049 za, proti, zdržali sa prijatí. 1050 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 1051 za, proti, zdržali sa prijatí. 1052 za, proti, zdržali sa prijatí. 1053 za, proti, zdržali sa prijatí prijatý. 1054 za, proti, držali sa, príma sa. 1055 za, proti, Držali sa, prijatý. 55 za, proti, zdržali sa, prijatí. 1056, 1057 za, proti, zdržali sa, prijatý. 58, 59, 1060 za, proti, držali sa, prijatý. Takže si overíme 1058, 1059, 1060. Môžete? Zatváram hlasovanie. Zamietnutý. 56 za, proti, zdržali sa prijatým. 1061 za, proti, zdržali sa prijatí. 1062 za, proti, zdržali sa prijatý. 1063 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 64 za, proti, zdržali sa, prijatí. 1065 za, proti, zdržali sa, prijatí. 58 za, proti, zdržali sa, prijatý. A teraz k prílohám. 1066 za, proti, zdržali sa, zamietnutý 1060, alebo overíme 1066. Hlasujte. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Prijatý. Ďakujem EPP. Teraz 1067 za, proti zdržali sa prijatí. Teraz 68 na konci strany 95. Kto je za? To je proti. Držali sa. Prijaté. Sedemdesiat za. Sedemdesiat. Ešte raz za. Podľa sekretariátu druhá časť odpadá 69 tiež, takže 70 za, proti zdržali sa prijatí 1 za, proti zdržali sa prijatí 71, len tretia časť, to je za, to je proti, sa zdržal Myslím, že to zamietnuté, ale rád by som to veril elektronicky. Takže tretia časť 71. Môžete. Všetci hlasovali. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 72 za. Proti zdržali sa prijaté. 73 za. Proti zdržali sa prijaté. 74 za. Proti držali sa zamietnuté. 76 za. Proti zdržali sa prijatí. 77 za. Proti zdržali sa zamietnuté. Overíme 77, môžete. Všetci hlasovali. Uzatváram hlasovanie. Prijatý. 78 za, proti, zdržali sa, prijatý. Agri 1 za, proti, zdržali sa, prijatý. 81 za, proti, zdržali sa, prijatý. 83 za, proti, zdržali sa prijatí. Overím 83. Môžete. Všetci hlasovali. Zatváram hlasovanie. Zamietnutý. Osemdesiat päť za. Proti. Zdržali sa Zamietnutý. 85 overíme, môžete. Uzatváram hlasovanie. Zamietnutý. Ďalej 88 a Agri 2. To je za. To je proti. Zdržali sa. Zamietnutý. 89 za proti, zdržali sa prijatí. Deväťdesiat šesť za, proti, zdržali sa zamietnutí. 95 za, proti, zdržali sa, prijatí. Overíme 95. Môžete. Uzatváram hlasovanie. Zamietnutý. Deväťdesiat sedem za, proti, zdržali sa prijatý. 99 a Agri 3 za. Proti. Držali sa. Overíme 99 Agri 3. Môžete. Uzatváram hlasovanie. Zametnutý. 100 za. Proti. Držali sa. Prijatý. Prvá časť 101 za, proti, zdržali sa, zamietnú sa. Tretia časť 101 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 105 za, proti, zdržali sa, prijatý. 106 za, proti, zdržali sa prijatí, 107 za, proti, zdržali sa prijatí. Prvá časť 109 za, proti, zdržali sa prijatí. 110 za, proti, zdržali sa Overíme 110. Môžete? Uzatváram hlasovanie. Prijatý. 111. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. 112. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. 113. Proti zdržali sa, zamieta sa. 114 proti, zdržali sa, zametnutí. No a teraz sa dostávame k finálnemu hlasovaniu. Elektronicky. Môžete. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. No, text je prijatý. 29 proti 6, jeden sa zdržal. Teraz finálne hlasovanie ohľadom návrhu legislatívneho uznesenia. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. 25 proti 5. Gratulujem spravodajcovi. Dobre, stratili sme veľa času hlasovaním, takže prosím opustite miestnosť čo najrychlejšie, pokiaľ vás nezaujíma bod číslo 9 programu. To je úroveň hladina hluku motorových vozidiel. Pán Stevenson. Pán Stevenson vystúpi v mene pána Ouského. Ďakujem, vážený pán predsedajúci. Ja e, vám chcem tlmočiť ospravedlnenie pána Ouského, ktorý mi pripravil poznámky a, poznámky a požiadal ma, aby som ich prečítal. Tento spoločný návrh e, bol riešený po prijatí po, e, stanoviska vo februári 2013 v prvom čítaní a potom v druhom čítaní, e, ktoré prebehlo v septembri minulého roku v našom výbore. Napriek tomu, že výsledok rokovaní bol schválený v našom parlamentnom výbore v novembri 2013 širokou väčšinou 45 hlasov za a iba 11 proti, je potrebné ešte skôr, ako e, pristúpime k druhému čítaniu v pléne, vrátiť sa k tejto téme, aby sme E, vlastne e, prehodnotili pozmenujúce návrhy na úrovni výboru. Ja rešpektujem tento komplikovaný systém, ako aj právo každého jedinca predkladať pozmenujúce návrhy, ale ako spravodajca vás prosím, nerobte to, príjmite výsledky rokovania také, aké sú teraz. Majú tri dôvody. Poprvé, akákoľvek zmena by E, tú dohodu porušila a v budúcom volebnom období by sme boli vystavení riziku negociácií, ktoré by oddialili významným spôsobom veľmi potrebnú aktualizáciu tohto nariadenia, ktoré už e, nezodpoveda potrebám, pokiaľ ide o globálne štandardy. Po druhé, máme spoločnú radu spolu s našimi odporcami a e, komisia je pri rade a preto perspektívy ohľadne zmeny súčasného textu sú veľmi malé. A po tretie, schválený e, text si zaslúži, aby sme ho podporili, aj keď pôvodný e, postoj parlamentu boj bol ambicioznejší. Napríklad žiadali sme vytvorenie dopadovej štúdii, pokiaľ ide o etiketáž, ktorú treba aplikovať, pokiaľ ide o hlučnosť, kontaminácia a takisto aj izolácie a takisto by mali výrobcovia e, na predajných miestach vyvesiť zvukové zvukovej vlastnosti, úroveň, úroveň hluku. E, toto by boli tie najlepšie e, vlastne praktické skúsenosti, ktoré by sa aplikovali na základe odporúčaní jednotlivých členských štátov. Tento bod je pre parlament veľmi dôležitý systémy akustickej výstrahy v elektrických a hybridných autách budú povinné v nových typoch vozidiel v lehote troch rokov po vstupe do platnosti tohto nariadenia a 5 rokov na to budú mať všetky autá tohto typu. Vďaka parlamentu tak tie, tento systém AVAX e, bude e, spustený e, priamo e, pri naštartovaní auta a okrem tých limitných hodnôt sme si takisto stanovili cieľ 68 decibelov pre najpoužívanejšie motorové vozidla a to je naozaj priechodný aj ekonomický a technický variant. Ja viem, že niektorí z vás si myslia, že to nie je dostatočné ani dostatočne ambiciozne, ale ja by som chcel upozorniť na štúdiu Holandského nezávislého inštitútu, ktorý porovnával tieto e, hodnoty súčasných automobilov a tam je 2,8 e, nad tým, čo, e, čo nad vlastne predpokladanou mierou a čo bude schválené. Parlament je iba 1,8 decibelov vlastne nižšie. A pre všetky tieto dôvody, ktoré som uviedol, vás prosím, aby ste podporili takúto správu. Ďakujem, pán Stevenson. Mm, čas plyne veľmi rýchlo a ja by som vám chcel navrhnúť, aby sme dali po minúte jednotlivým tieňovým spravodajcom pán Tatarela, pán Kramen, pani Markis, nech sa páči. Ďakujem. Ďakujem pekne. Už tri roky o tejto téme hovoríme. Táto téma už naozaj dozrela a my by sme teraz nemali pristupovať k tým zásadným, základným veciam. My by sme mali stavať na tom, čo bolo. A na to sme tu vlastne, na to sme hlasovali. A ja vám chcem dopredu poďakovať, aby ste nepredpokladali dodatočné pozmenujúce návrhy. Ďakujem. Áno, pani Markis. Uh, Ďakujem, pán predseda. Ja si naozaj úprimne myslím, že výsledky, ktoré sme dosiahli, sú frustrujúce, pretože úroveň eh, hlučnosti sa podceňuje a neberie sa do úvahy zdravotné dôvody ľudí, ktorí žijú pri cestách, ktorí žijú vo výbore a s tým súvisí mnoho ďalších problémov. My sme iste mali isté ambície, chceli sme aplikovať našu stratégiu, zohľadniť sociálne hodnoty a zachovať konkurencieschopnosť e, automobilového priemyslu. To sa nám však v tejto dohode nepodarilo. E, komisia bola v tomto prípade ambicioznejšia ako parlament, ale my sme zohľadnili všetky prvky dohody. E, výsledok je možno trošku lepší ako súčasná situácia, takže by sme mohli záverečný výsledok akceptovať a z neho vyplývajúce dohody. My e, sme navrhli pre limitné hodnoty ambicioznejšie hodnoty a mysleli sme si takisto, že aj harmonogram časový mohol byť lepší. E, ako referenčnú hodnotu sme chceli 20 de- decibelov a to nebolo tak, až, tak, až, také, až taká vysoká hodnota v porovnaní so súčasnou hodnotou. A ďalej tu máme elektrické a hybridné automobily, e, ktoré dosiahli pre budúcnosť veľmi priateľný kompromis, ale pokiaľ ide o etiketáž, myslím si, že tam treba nájsť dobrý kompromis, pretože komisia musí e, vypracovať globálnu impaktovú štúdiu. Ja chcem poďakovať kolegom za spoluprácu a dúfam, že v budúcnosti budeme ambicioznejší. Ďakujem pani Kramer a teraz veľmi rýchlo. Ja nechcem, aby sa opakovalo to, čo už povedali zástupcovia e, spravodajcov pána Tatarelu. My, ktorí sme riešili túto tému, sme nemali ľahký život, pretože sme mali taký návrh komisie, ktorý už sám o sebe ne, nebol veľmi dobrý a nezodpovedal tomu, čo bolo e, vlastne príčinou e, týchto, e, tohto návrhu. Takže my sme chceli oveľa viac, ako sme dosiahli, ale samozrejme treba nájsť rovnováhu medzi ambíciami a možnosťami a harmonogramom. Komisia nám potvrdzuje, že máme E, značn, značnú, vlastne značné oneskorenie s týmto textom a my chceme podporiť ten balíček, v rámci ktorého sme rokovali. Ďakujem. Dátum na predloženie pozmenujúcich návrhov bola stanovená na 25.2. poludne. Budeme hlasovať 19. marca a 20. marca a bude to na 1. aprílovej plenárke riešené a teraz prejdeme k bodu číslo 8, to je opäť medzinárodná dohoda o lodiach, to bolo preložené na budúcu schôdzu a nasledujúca schôdza bude 6. marca a 10. marca budeme mať v Štrasburgu o 19.00 schôdzu a potom 19. marca bude tiež schôdza a tým ukončujem naše zasadnutie. Ďakujem.